Um, Dobrý večer kolegovia. Máme tu ústnu otázku na Komisiu ľudské práva v rámci obchodných rokovaní EU Vietnam. Máme tu výbor pre medzinárodný obchod a otázku položil